Ladies and gentlemen, uh, good morning. Dobrý deň, dámy a páni, prosím, zaujímite svoje miesta, aby sme začali s druhou časťou nášho zasadnutia tohto týždňového. Čiže pokračujeme v programe, ktorý sme už schvalovali včera, takže schvalovať sa nič nebude. A teraz budeme hovoriť o boji proti pirátstvu v Afrike. Máme tu troch panelistov. Pán Adrian Vandermeer je teda ešte stále na ceste. Ale čo by už vstúpil do, do miestnosti? Please um, have a seat there. Morning. I'd like to, to welcome uh, our... Takže rada by som tu uvítala našich troch panelistov. Pán Alan Cole, UNODC z regionálnej kancelárie programu, ktorý sa zaoberá východnou Afrikou, pokiaľ ide o cezhraničnú organizovanú trestnú činnosť. V tomto máme Markusa Hubena, ktorý je tu za SVČ, konkrétne kontaktnú skupinu pre pirátstvo. A potom tu máme spomenaného Adriana van der Meera z Európskej komisie. Takže najskôr by som dala slovo pánovi Koulovi, aby nám predstavil tému. Takže nech sa páči, pán Koul, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto možnosť vystúpiť v Európskom parlamente a poinformovať o práci OSN v tejto oblasti. Úrad Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu sa zaoberá bojom proti pirátstvu. Najskôr išlo čisto o Somálsko, to bolo v roku 2009, keď sme s prácou začali. A Máme tu naozaj veľmi úzkú asociáciu v tejto činnosti s Európskou úniou. Náš úrad spadá do sekretariatu OSN, sme špeciálnou organizáciou OSN a náš mandát je riešiť korupciu, terorizmus, drogy a organizovaný zločin. Ja sa zaoberám teda hlavne nad organizovaným zločinom na mori. To je moja špecializácia. Čiže aby som opísal súčasnú situáciu a to, ako funguje tá asociácia s EÚ, myslím, že by som mohol začať tým, že vám poviem o jednotlivých líniách našej práce na východe a západe Afriky v súčasnosti. Poprvé, ešte raz opakujem, od roku 2009 veľmi úzko spolupracujeme s námornými zložkami EÚ. Je to naozaj veľmi efektívna misia, ktorá sa uplatňuje v Indickom oceáne. Naozaj spolupráca je veľmi úzka EÚ napríklad v Indickom oceáne, v tejto oblasti na Sešeloch, Mauretánii, na Mauriciu sa a tak ďalej e, sa zaobrá touto otázkou. E, konkrétne ide o postavenie podozrivých pirátov pred spravodlivosť, e, čiže ide o súdnu spoluprácu. To, ako teda funguje naša spolupráca s nimi, námorné zložky vydávali do tých štyroch spomínaných miest pirátov, pričom UNODC, naša organizácia, pomáhala lokálnym orgánom v tom, aby naozaj ten súdny proces bol v poriadku a aby podozriví boli zadržiavaní v primeraných podmienkach. Je tu nástroj stability, ktorého súčasťou je táto aktivita. UNODC je príjemcom na, v Kenii, na Seychellách a na Mauriciu práve tohto nástroja. Tiež si myslím, že je vhodné zdôrazniť, že je tu veľká výzva spočívajúca v tom, že sa piráti dostanú pred súd v príslušnej krajine a že všetky medzinárodné štandardy trestného súdnictva sú naozaj dodržiavané, e, také, ktoré uznáva medzinárodné spoločenstvo. Čiže bez nástroja stability by takéto niečo nebolo dosiahnuteľné. A naozaj môžem garantovať Európskemu parlamentu, že všetci títo, ktorí sú predmetom takéhoto transferu pred eh, súdnictvo eh, v regióne, ich asi 300, že tam eh, takéto dodržiavanie pravidiel podľa medzinárodného práva je zaručené. Ten nástroj stability naň nadviazal program MASEJ v Indickom oceáne. Bol to veľký úspech tým, že e, spomínané krajiny plus nejaké ďalšie spolupráci s UNODC posilnili e, svoje systémy e, trestnej spravodlivosti tak, aby nielen piratstvo, ale ďalšie námorné zločiny boli riešené. V Somálsku úzko spolupracujeme s EU Capnister. Oni sa zaoberajú hlavne výcvikom personálu, my riešime dlhodobejšiu odbornú prípravu, pokiaľ ide o prácu v prístavoch a príslušné vybavenie pri práci. A ešte kontaktná skupina, pokiaľ ide o pirátstvo na pobreží Somálska. A toto je naozaj um, vzor pre spoluprácu v takejto oblasti, v oblasti trestnej činnosti, ale o tomto viem, že bude hovoriť viac do podrobností kolega Huben. My veľmi úzko mm, podporujeme uh, pracovnú skupinu pre právne záležitosti a máme tu naozaj veľmi inovatívne trendy v rámci tejto skupiny, teda pokiaľ ide o transfer somalských pirátov eh, z našich lodí eh, do rúk eh, rezortu justície v príslušnej krajine, ďalej osoby, ktoré ešte nie sú plnoleté a sú prvom takéto transferu, čiže toto je ďalšia špecifická oblasť, potom presun do väzení v Somálsku, UNODC nad týmto realizuje dohľad, a potom ešte um, súkromné um, bezpečnostné zložky a dohľad nad nimi. Toto je tiež veľmi dôležitá vec, ktorej sa venujeme v rámci tejto skupiny. A teraz Západná Afrika. Tam skôr nejde o pirátstvo, ale skôr ide o ozbrojené prepady. Uh, Deje sa to v teritoriálnych eh, moriach eh, príslušných krajín. UNODC sa zaoberá hlavne otázkami právneho rámca a výcviku eh, príslušného personálu. Ide o pobrežné hliadky a hraničnú policiu. Čiže toto sú tie hlavné oblasti, ktorými sa zaoberáme v západnej Afrike sú právne režimy, ktoré e, vôbec neuvažovali s takýmto druhom trestnej činnosti, čiže je potrebné ich modernizovať a tiež je potrebné lepšie prepojenie, lepšia komunikácia medzi štátmi a medzenými organizáciami a regionálnymi organizáciami. Čiže IMO a Európska únia sa tiež do tejto práce veľmi intenzívne zapájajú. A ešte taká malá poznámočka k juhovýchodnej Ázii, ak dovolíte, v tomto regióne je teraz pirátstvo najintenzívnejšie, intenzívnejšie dokonca ako v západnej a východnej Afrike. A my sme sa nedávno vrátili z Tajska a z Indonézie, kde pripravujeme program na boj proti pirátstvu sú tam obrovské zisky pirátov v Somálsku a toto je samozrejme inšpiráciou pre ostatné kuty sveta, zločincov tam, ktorí to vnímajú ako dobrý zdroj financií. Vyhľadky do budúcna. No, ak dovolíte naozaj obozretne Chcem povedať toľko, že do východnej Afriky sa môže vrátiť pirátstvo. Dva a pol roka tam už bol pokoj od posledného útoka, keď sa, otoku. Keď sa pozrieme na uh, tú východskú situáciu roku 2008, tak uh, mnohé z tých problematických podmienok pretrvávajú. V Somálsku je mnoho mladých, ktorí majú prístup k lodiam a zbraniam a nemajú dlhodobú pracovnú činnosť, nie sú, sú dlhodobo nezamestnaní. Uh, je tu veľa Eh, takých um, lodiarských spoločností, ktoré v prípade problémov sú ochotné zaplatiť výkupné E, takže toto je tiež e, jeden z faktorov, ktorý je veľmi dôležitý. Takže ešte zopakujem, podmienky, ktoré vyvolali e, eskaláciu piva v roku 1978 ešte stále pretrvávajú. Došlo k značnému zniženiu takejto aktivity. Za posledné dva roky k ničomu významnejšiemu nedošlo vďaka našim námorným operáciám a my sme lídrom priamo v teréne. Ďalej sú tam tie súkromné bezpečnostné služby, ktoré som spomínal a tiež je lepšie vyškolený personál priamo na palube lodí. Takže to sú všetko faktory, ktoré vedú k znižovaniu tejto činnosti, ale e, samozrejme, že v Somálsku e, nám teda avizujú, že keby sa e, naša činnosť oslabila v ktorejkoľvek z tých troch oblastí, tak by sa mohla situácia znova vyhrotiť. 26 zo 750 rukojemníkov je stále zdržiavaných v Somálsku. Ďalší štyria boli oslobodení a prednedávnom 5 rokov boli v zajatí Eh, sú to naozaj um, ehm, otrasné podmienky, v akých boli zadržiavaní a mm, naozaj to ani nevieme predstaviť. Takže 26 uh, rukojemníkov ešte stále máme, 1400 je asi somalských pirátov. V 20, 21 štátoch eh, vo väzeniach sú tieto osoby zadržiavané, takže Dúfam, že máte aspoň nejakú takú predstavu o tom, akú prácu náš úrad robí v boji proti pirátstvu a veľmi si naozaj vážime podporu EÚ v tejto oblasti ale sú tu aj ďalšie krajiny, tých 21, eh, kde eh, tí eh, mladí somalskí piráti sú momentálne vo vezení. A ešte na záver, spomínam, vo východnej Afrike došlo k zniženiu pirátskej činnosti, ale opakujem, v západnej Afrike a v juhovýchodnej Ázii je to na náraste. Ehm, takže nemôžeme naozaj predpokladať, že v Indickom oceáne sa takáto činnosť neobnoví. Heroín, to je ďalší problém, transfer drog z Kenii napríklad 1,5 eh, tony ročne, to je lokálna spotreba, eh, Ďalej je potrebné zohľadniť e, presun do ďalších krajín. E, Často tí, ktorí sa zaoberajú pirátstvom, e, vykonávajú aj ďalšiu činnosť, pašovanie drog, zbraní, ilegálne prevádzačstvo osôb a tak ďalej. Takže tie hrozby sú naozaj rôzneho charakteru. V roku 2001 2,5 miliardy eur bola hodnota kokainu, ktorý bol prevážaný cez západnú Afriku do Európy, e, takže obchodovanie s drogami je naozaj veľké riziko pretože často e, vlastne tieto tovary e, sú určené pre spotrebu tu v Európe. Ja som sa snažil v krátkosti vás poinformovať o tom, ako to vyzerá v rôznych regiónoch s piráctvom. A ešte raz opakujem, že náš úrad e, je vďačný za spoluprácu s EÚ. Tradičné vzťahy, ktoré sú v iných oblastiach, v našej oblasti sme uplatnili oveľa užšiu spoluprácu za tých posledných 6 e, rokov. Takže toľko z mojej strany na úvod. Ďakujem pekne. Počas diskusie budeme mať viac času, pokiaľ ide o odpovede na otázky poslancov. Kľudne môžete túto zaujímavú tému ešte viac rozviesť. A teraz dostanú slovo pán Huben, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, páni a dámy, Poslanci, poslankyne, ďakujem pekne za to, že ste ma prizvali, aby som sa vyjadril k tejto téme ohľadne pirátstva v Afrike. Vo svojom príhovore by som vám chcel poskytnúť informácie ohľadne organizácie a koordinácie medzinárodnej reakcie na pirátstvo a obzvlášť, pokiaľ ide o kontaktnú skupinu o pirátstv, v pirátstve na pobreží Somálie, ktorá funguje od roku 2014. Táto kontaktná skupina na pobreží Somálie zoskupujú všetky zúčastnené strany, súkromné, verejné, občianské, vojenské, ktoré sú jednoducho postihnuté týmto pirátstvom. Táto skupina je jedinečným inkluzívnym konštruktom, ktorý reprezentuje nový, nový model medzinárodnej správy, pokiaľ ide o komplexný prístup k takýmto komplexným problémom. Táto kontaktná skupina funguje už od roku 2009 a bola kľúčová, pokiaľ ide dosiahnutie niektorých konkrétnych pozitívnych výsledkov. Toto bolo umožnené skutočnosťou, aby som citoval predchádzajúceho predsedu tejto skupiny, že každý nenávidí pirátov. Žiadna iná bezpečnostná výzba neprodukuje takéto zjednotené názory. Kontaktná skupina prijala mimoriadne otvorenú architektúru, víta zodpovedných a produktívnych aktérov, ktorí sú ochotní a schopní prispieť k riešeniu pirátstva vrátane národných vlád, medzinárodných a regionálnych organizácií, ako aj mimovládnych organizácií, vrátane viacerých sektorov námorného priemyslu a súkromného sektoru. Kontaktná skupina je jedinečná, pokiaľ ide o to, že nemá žiadnu formálnu štruktúru, žiadny konkrétny protokol, žiadnu infraštruktúru ani inštitucionálny dohľad nemá žiadny rozpočet sekretariát ani formálne pravidlá. Ako takýto prechodný problém, ktorý sa rieši na politickej úrovni, pokiaľ ide o koordináciu, táto skupina si ponecháva skutočne konkrétne zacielenie práve na problém na pobreží Somálie, čo umožňuje politickú spoluprácu naprieč viacerým, naprieč viacerými aktér, aktérmi, medzi ktorými napríklad ide o spoluprácu v rámci spoločného záujmu. Táto kontaktná skupina spolupracuje aj s OSN, ale nie je to súčasťou OSN. Kontaktná skupina prináša aj výsledky. Bola kľúčová, pokiaľ ide o skúkončenie beztrestnosti pirátstva v Indickom oceáne, tým, že teraz máme zos také zosietenie spolupráce a takýmto spôsobom môžeme jednoducho transferovať pirátov do napríklad na Seychely a ako náhle sú odsúdení, tak potom sa vrátia do somálskych väzení. Táto skupina bola kľúčová aj pokiaľ ide o um, dobrovoľné námorné operácie v Indickom oceáne, nie len pokiaľ ide o tie operácie, ktoré už tu boli predtým, ale aj pokiaľ ide o aktivity, ktoré sa nazývajú tzv. nezávislé aktivity. A táto skupina zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o vytváranie konstruktívnej spolupráce a vzťahov s námorným priemyslom, kde sa vlastne zabezpečuje výmena informácií, aby jednoducho sa mohli prenasledovať tí, ktorí organizujú pirátstvo. A v neposlednom rade prispieva táto organizácia aj pokiaľ ide o verejnú diplomáciu a všeobecnú osvetu, pokiaľ ide o tú zraniteľnú mládež v Somálsku, ktorí jednoducho sú postihnutí touto aktivitou pirátstva. Treba povedať, že táto skupina získala legitimitu, pretože prináša výsledky bez nejakých štruktúrnych noriem. Pracuje, pretože vychádza zo vzájomného záujmu a dôvery. Spolupráca počas takéhoto dlhého času vytvorilo porozumenie a synergie. OSN, ako aj OSN ODC, sú našimi kľúčovými partnermi. Ja som veľmi rád, že mám tu príležitosť tu poďakovať sa, poďakovať sa pánovi Alenovi Kolovi za jeho osobnú zaangažovanosť tejto veci a za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme tu mali, pokiaľ ide o riešenie situácie na Indickom oceáne e, za ostatné roky. Takisto spolupracujeme s Európskou úniou. Európska únia bola prítomná pri vytvorení tejto kontaktnej skupiny, ale jej participácia Jednoducho e, je tu od samého začiatku. Na začiatku Európska únia začala ako pozorovateľ tejto skupiny a 4 roky neskôr bola prizvaná zo strany zúčastnených v tejto skupine do predsedníctva. V januári 2014 pán Mačej Popovský, ktorý je zástupca generálneho tajomníka SVČ, bol ustanovený ako európsky predseda tejto skupiny. Chcel by som povedať, že európske predsedníctvo bolo spoločným úsilím SVČ, Európskej komisie a predovšetkým by som tu chcel spomenúť eh, generálne riaditeľstvo MUV a DEVKO, ako aj EU OPSEN, ako aj Európsku delegáciu v New Yorku, EUNAFOR, operácia Atalanta, EUCAP Nestor. Všetci sme sa snažili z rovnakého princípu snažiť sa o jeden prístup. To znamená, Máme tu jedno predsedníctvo z Európsku úniu, nie je tu komisia alebo SVČ. Je tu Európska únia a ja vítam túto snahu zo strany európskych kolegov a snažiť sa v tomto projekte uspieť. Európske predsedníctvo tejto kontaktnej skupiny stanovilo konkrétne ciele pre túto skupinu. Po prvé, prvým cieľom bol, bolo jednoducho, boli výrazy 0-0, to znamená nulový počet lodí a nulový počet pirátov. Druhým cieľom bola reforma a zlepšenie štruktúr našej kontaktnej skupiny, aby táto skupina bola viac relevantná, e, lacnejšia, aby jednoducho bola zacielená na riešenie problémov. A tretím cieľom je zdokumentovanie tých vecí, z ktorých sme sa poučili, aby sme vedeli, čo sme dosiahli, ako sme to dosiahli a ako to fungovalo. Európska únia samozrejme prispieva takisto v plnej miere, pokiaľ ide o tieto ciele predsedníctva. V súčasnosti máme nulový počet lodí v rukách pirátov a to sa nám podarilo dosiahnuť z počtu 60 na 0 v roku 2011 a počet pirátov takisto sa, sa znížil z počtu 732 na 26 v roku 2015. Posledná skupina takýchto pirátov bola prepustená iba pred mesiacom E, tí, čo boli teda v rukách pirátov, boli prepustení iba pred pár mesiacmi. Pán Popovský sa vyjadril v prospech toho, akým spôsobom odolávali snahám pirátov a apeloval na to, aby boli prepustení aj poslední rukojemníci. V oktobri roku 2014 kontaktná skupina zriadila tzv. fond pre rodiny, ktorý zabezpečuje sociálnu aj zdravotníckú pomoc tým e, námorníkom, ktorí sa dostali do rúk pirátov. Pokiaľ ide o štruktúru tejto kontaktnej skupiny, Európske predsedníctvo chcelo, aby táto skupina bola viac zacielená na riešenie problémov a tá skupina bola znížená z počtu 5 na 3 a právny rámec tejto skupiny bol takýmto spôsobom vytvorený. Máme tu podpredsedosť Portugalska a Mauricia. Boli tu jednoducho zavedené pravidlá pre podpredsedníctvo, aby jednoducho jednotlivé regióny takisto mali možnosť participovať na riešenie týchto problémov a navrhnúť riešenia. Takáto aktívna úloha v súčasnosti je zohrávaná aj zo strany takých krajín ako Japonsko, Mauritius, Seychelles a Spojené arabské emiráty. Európska únia si stanela za prioritu dokumentovať tie jednotlivé ponaučenia a tieto dať k dispozícii pre učencov, e, politikov a všetkých tých, kto pracujú v tejto oblasti, na to, aby sa mohli poučiť z tohoto aj v ostatných oblastiach, aby sa riešili iné komplexné problémy podobným spôsobom. Bolo vytvorené konzorcium takýchto ponaučení, ktoré koordinujú vedci z Kardejskej univerzity. A toto konzorcium teraz završilo prvú fázu analýzy, pokiaľ ide o fungovanie tejto kontaktnej skupiny. A chcel by som tu um, vám naznačiť, že tu máme publikáciu, ktorá bola pripravená pod dohľadom Európskeho inštitútu ISS, ktorý dokumentuje vlastne zrod, ako aj ďalší rozvoj tejto kontaktnej skupiny. V neposlednom rade pár pripomienok, pokiaľ ide o ďalšiu otázku, konkrétne pokiaľ ide o revíziu HRA. E, oblasti vysokého rizika, ktorá bola v Indickom oceáne vyhlásená. Vidíme, že na jednej strane tu máme skupinu krajín, tam patrí napríklad Egypt, India, Pakistan, Sávská Arábia, Oman a Djibouti, sa snažia revidovať túto oblasť vysokého rizika. Na druhej strane vidíme, že súkromný sektor, ako aj lodný priemysel, chcú, aby táto konfigurácia bola ponechaná, pokiaľ ide o tú arenu, tú oblasť vysokého rizika zúčastnené strany vyjadrili želanie, že by chceli postupovať ďalej v spoločnom úsilí, je jasné, že rozhodnutie revidovať e, túto štruktúru, to sa berie na vedomie, ale predsa len sú tu aj záujmy e, ostatných nezúčastnených strán, ktoré nevzýšli z priemyselného odvetvia, aby sa revidovala táto oblasť. A je tu o to, že chceme zorganizovať napríklad, že tu bolo zorganizované minulý piatok stretnutie v Bruseli a sme presvedčení o tom, že riešenie tohto problému sa nájde v kontexte najbližšej budúcnosti kontaktnej skupiny. Dámy a páni, v posledných minútach som poukázal na viaceré otázky, ktoré súvisia s pirátstvom. Je tu predovšetkým našu snahu reagovať na túto situáciu a musíme v tomto byť neochvejní. Som presvedčený, že predsedníctvo Európskej únie v tejto štruktúre je veľmi dôležité nie je to poprvýkrát, že organizácia, že takáto organizácia a nie vláda predseda takejto kontaktnej skupiny, ale čo je dôležité, že kontaktná skupina ako takýto e, multikonštrukt e, ponúka komplexné medzi, e, medzinárodné riešenia pre problémy, ktoré jednoducho idú ruka v ruke s tým, čo sa snaží Európska únie. Kontaktná skupina umožnila Európskej únie zhostiť sa medzinárodnej zodpovednosti a preukázať vodcovstvo tým, že sa tu zjednodušila koordinácia, pokiaľ ide o takúto diverzifikovanú skupinu zúčastnených strán. Vysvetlenia tohto riešenia je, že súčasná štruktúra Európskej únie je vlastne svedectvom toho, aký je dôležitý multilateralizmus. Je to vlastne zakodované v našom DNA, že naše úsilie spoločné zo strany 28 členských štátov je oveľa silnejšie, ako keby sa snažili o riešenie situácie jednotlivé členské štáty. Takýmto spôsobom sa kombinuje vlastne aj snaha 80 účastníkov tejto kontaktnej skupiny a preto toto spoločné úsilie je oveľa väčšie, ako keby jednotliví aktéry bojovali sami proti pirátstvu v Afrike. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Huben. A teraz dostane slovo pán Adrian van den Meer za DG DEFCO, generálne riaditeľstvo DEFCO, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážení... on... Uh, vážení kolegovia, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, radi by sme vás poinformovali o celej sérii aktivít, s ktorými začíname a ktoré sme aj v priebehu posledných rokov uskutočnili. A chcel by som vás vám pripomenúť riešenie z roku 2008, ktoré bolo prijaté v Európskom parlamente. To bolo veľmi dôležité pre nás, pre všetkých, pretože to bolo e, takým vodítkom, keď sme vlastne tieto problémy začínali riešiť aj to stále aktuálna vec. A táto kampaň ohľadne pirátstva v námornej oblasti. E, treba vedieť, kde sa nachádzajú lode. Tam môžeme potom odhaliť pohyby, ktoré by mohli pomôcť viesť k a ktoré by mohli viesť k pirátskym aktivitám. Chcem vám pripomenúť, že pirátstvo je vlastne takým posledným ohňukom v reťazi. Ide tu o organizovaný zločin, ide mm, teda niečo, čo je možné, čomu je možné predchádzať. Je potrebné vytvoriť celú sériu nástrojov e, v boji proti e, tejto pirátskej činnosti. Samozrejme, keď hovoríme o pirátce, o prevencii, treba e, splniť celú radu požiadaviek, zredukovať chudobu, keď hovoríme o miery, treba predchádzať konfliktom a samozrejme sú tu ešte otázky spojené s bezpečnosťou. Chcem vám predstaviť môj servis, ktorý pracuje v oblasti bezpečnosti. E, moje vystúpenie sa bude sústreďovať na boj proti pirátstvu. Máme tu viacero projektov. Nie je to iba ten stabilizačný nástroj. Samozrejme, že my pracujeme aj na dlhšej perspektíve, v dlhšom horizonte. Snažíme sa o aplikáciu tejto stratégie v celom svete, aby sme mohli bojovať proti námornému pirátstvu. A ja vám samozrejme budem hovoriť najmä o aspektoch spojených s bezpečnosťou, ale sú tu aj ďalšie veci okrem bezpečnosti, ktoré mm, ovplyvňujú túto situáciu. Pre nás je veľmi dôležité to, čo sa nachádza v stabilizačnom nástroji. Je tu, je tu vlastne stratégia z roku, od roku 2014 do roku 2020 a potom ďalej. Potom tu máme e, taký indikatívny program 2014-2017. A my ako Európska komisia musíme plniť isté úlohy, ktoré vyplývajú z týchto dokumentov vrátane presadzovania určitých rámcových regionálnych politík. Napríklad jedna z nich bola včera prijatá v súvislosti so situáciou v Gvinejskom zálive a hovorilo sa o možnosti naštartovania boja proti e, pirátstvu v tejto oblasti niekoľko takých orientačných číselných údajov. V roku 2007 až 2013 sme vynaložili na boj s pirátstvom 26 miliónov eur a na obdobie rokov 2014-2020 plánujeme 16,5 milióna eur, ktoré chceme venovať na boj s týmto negatívnym javom. Je dôležité, aby naše iniciatívy priniesli jasné výsledky. A to sa ukáže v, prie, v priebežnom hodnotení rokov 2014 až 2017, e, keď potom chceme požiadať o predlženie financovania na obdobie 2018 až 2020, ale to všetko až na základe tohto prieskumu. Je to veľmi dôležité, pretože máme celú sériu navzájom si konkurujúcich priorít. Mm, dá sa povedať, že máme šťastie, pretože vo východnej Afrike došlo k naštartovaniu politického procesu ktorý sa opiera o tzv. uznesenie z džibuty, ktoré bolo prijaté minulý rok. No a toto uznesenie obsahuje základné pravidlá správania a nám okrem iného umožnilo založiť aj regionálne koordinačné centrum so sídlom v Djibouti prostredníctvom ktorého organizujeme rozličné školenia, na ktoré pozývame zástupcov členských štátov tohto, koordinovaného združenia. No a organizujeme potom aj rôzne semináre tematické, napríklad ohľadne právnych otázok a tak ďalej. V spolupráci s Interpolom rovnako realizujeme program zameraný na posilnenie úlohy bezpečnostných zložiek a v niektorých vybraných krajinách ktoré by sa mali viac bojovať boju proti pirátstvu, no a sústreďujeme sa najmä na oblasť Indického oceánu. Zakladáme tzv. spoločné centrá na pobreží Indického oceánu, ktoré sú zamerané na vzájomnú výmenu informácií a na odbornú prípravu. Pre nás to znamená možnosť e, konkrétne zistiť, čo sa v tejto oblasti deje. No a pokiaľ ide o Gvinejský záliv, ja úplne zdieľam e, informácie, ktoré tu povedali kolegovia. Vidíme presun aktivít pirátstva z východnej do západnej Afriky, najmä pokiaľ ide o nezákonné očerpávanie pohonných látok a ropných produktov A ako som už povedal, v Džibuti bola uzavretá dohoda, ktorá nám dáva politický základ a ten umožní potom vytvárať regionálne koordinačné centra a umožní nám takisto viesť dlhodobú spoluprácu s expertami, organizovať školenia, odbornú prípravu a tak ďalej. Čiže toto je taký stručný prehľad toho, čo my robíme v rámci nástroja pre stabilitu a premiér. ale ako som už povedal, je to nástroj, ktorý je krátkodobý vo svojom účinku, no ale dlhodobá politika sa musí zameriavať na budovanie štruktúr a na mobilizáciu v boji proti piráctvu. Týmto sa zaoberá aj naše riaditeľstvo Tesco. Ďakujem a teraz otváram diskusiu. First is... Pán Galer, ako prvý, nech sa páči. E, ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše prezentácie. Vyčkam chvíľočku, pokým budete mať teda sluchatka. A je veľmi dôležité, aby sme ako Európska únia takýmto výzvam e, komplexným spôsobom dostali. A ja si myslím, že teda na jednej strane si musíme uvedomiť, že príčiny pre pirátstvo v podstate sú, pochádzajú zo súše a na druhej strane by sme mali byť schopní naše záujmy obhájiť takým spôsobom, že vlastne naša obchodná flotila, ktorá vo východe a západe Afriky eh, je, opera, je prevádzkovaná, že teda chceme ochrániť. A v tomto kontexte by sme chceli eh, zosietiť aj tých, ktorí majú spoločné záujmy. Moja otázka sa uberá tým smerom, že akým spôsobom vlastne vy chcete eh, zosvietiť tú lodnú dopravu vo všeobecnosti, aká výmena eh, informácií tu prebieha, akým spôsobom. Ja sám som bol v kontakte s organizáciou, ktorá sa volá OCIMF a táto organizácia, ja som sa rozprával s predstaviteľom pánom kapitánom Oteperelom a vlastne oni majú vlastnú sieť a informujú príslušníkov tej organizácie, respektíve kapitánov lodí o aktuálnej situácii a um, je tu takáto forma kooperácie, takže moja otázka by bola, akým spôsobom táto spolupráca z vašej strany prebieha, či je to súčasť vašeho pola pôsobnosti, alebo či sa to deje na nejakej náhodnej báze, ak sú teda kontakty k dispozícii. A ešte konkrétna otázka. Včera v RAJ Výbor pre politickú bezpečnosť e, mal prijať e, plán, akčný plán. Udialo sa to? Áno, prikybujete, vidím teda, že sa to udialo. Možno by ste nám mohli konkrétnejšie k tomu e, povedať aj obsahové informácie a detaily. Ďakujem pekne, pani Ana Gomeš. Ďakujem pekne za prezentácie, ktoré boli veľmi zaujímavé. Myslím však, že musíme skôr v tejto oblasti, v tejto téme kontaktovať aj ľudí z vojenského sektora, to znamená tých, ktorí sú priamo zaangažovaní v jednotlivých operáciách ako Atalanta, pretože ich skúsenosť je pre nás veľmi dôležitá, aby sme lepšie pochopili to, akým spôsobom sa to dá potom využiť aj v oblasti západnej Afriky, kde vlastne experti samotní uznali, že tu došlo k nejakému presunu z východnej do západnej Afriky tejto problematiky. Potom sú tu aj ďalší experti, napríklad z akadémií. Ja som napríklad minulý rok bola v Atlantickom oceáne v Sao Tome a bola som na semináre, ktorý organizovala, organizovala britská organizácia a mali sme tu skutočne prezentáciu Inštitútu pre strategické štúdia, kde sme počuli o rastúcom množstve pirátskych útokov v západnej Afrike a hovorilo sa tu o konkrétnych e, formách kriminality, ktoré musíme my čeliť. To súvisí samozrejme aj s kradnutím ropy vzhľadom na situáciu v Nigérii, ale má to aj iné dopady, pokiaľ ide o, o pašovanie zbraní a drog. A čo je však ešte dôležitejšie, je to, že veľa európskych podnikov sú zaangažované do tejto pirátskej činnosti. Áno, veľa európskych podnikov z lodného priemyslu a iných odvetví sú zaangažované do tohoto pirátstva. Bol tu konkrétny prípad, napríklad švedská firma, ktorá sa volá Stena Oil, ktorá bola zodpovedná za lode v tom zmysle, že tieto získavali ropu, z, ktorá bola ukradnutá v Nigérii a a Uh-huh. A vlastne potom na mori sa táto ropa prenášala z veľkých lodí na menšie, aby sa stratila, stratila tá, stratila tá stopa vystop, vystopovateľnosti, odkiaľ tá ropa prišla a vlastne aj z takýchto dôvodov vidíme, e, ako tá situácia vyzerá. A čo, bolo by, čo by bolo bývalo dôležité, vtedy by bolo, bolo by treba zatknúť oboch kapitánov oboch lodí. Teraz napríklad v Hamburgu má ísť prebia súdny proces, ktorý sa nedá zaplatiť, pretože tak tá švedská skupina, e, tá, ten podnik ako aj štát sú zažalované za to, že neurobili to, čo bolo treba urobiť. A to je jednoducho kľúčové. Musíme túto situáciu poznať. Hovoríme tu jednoducho o krajinách, ktoré sú súčasťou AKT zo skupenia krajín. Takže máme mimoriadnú zodpovednosť, pokiaľ ide o solidárnosť e, e, členskými krajinami zo skupenia AKT, takže čo by mňa zaujímalo, je to, čo robí Európska únia v týchto krajinách, keď chceme bojovať proti pirátstvu, kde jednoducho nie sú k dispozícii finančné prostriedky na boj. Takže podľa môjho názoru by tu mohli byť aj konkrétne školenia alebo podpora zo strany jednotlivých členských krajín, môže to robiť Británia alebo Portugalsko. My máme samozrejme dlhodobé historické prepojenia s týmito krajinami ale predsa len to je úloha hlavne pre Európsku úniu a Američania tam boli takisto zastúpení. Ja napríklad ten týždeň, ktorý som tam strávila, tak tie semináre boli zorganizované zo strany Britov a Američanov a nebola tam vôbec zastúpená Európska únia. Takže ja si myslím, že je to veľmi dôležitý, vážna situácia, ktorá sa ešte zhoršuje, pravdepodobne sa aj zhorší, nielen tak, ako na to poukázali aj experti tu. A budeme mať tu rozšírenie, pokiaľ ide o završenie Panamského kanála a toto jednoducho pomôže rastu pašovania v Ginejskom zálive a vlastne tie možnosti to otvorí nielen pre obchod, ktorý je v súlade s právnymi predpismi, ale aj pre nelegálny obchod. Takže rozšíri to možnosti práve takýmto pašerákom. Takže ja si myslím, že nemôžeme byť iba spokojní s tým, že tu poukážeme na to, že tu je nejaký posun. My musíme byť proaktívni, musíme tu mať ďalších aktérov, ktorí by nám vedeli bližšie povedať, ako tá situácia vyzerá, aké sú konkrétne opatrenia, ktoré musia byť na úrovni Európskej únie zmobilizované, samozrejme v spolupráci s OSN. Moja otázka je, či skutočne robíme všetko to, čo je potrebné na to, aby sme pomohli, aby sme tu nepomáhali teda iba súkromným organizáciám, ktoré na, tu napríklad spomenul pán Galer, ale či skutočne sme ochotní pomôcť e, regionálnym vládam v tých štátoch, ktoré musia bojovať a čeliť pirátstvu. Ide tu samozrejme aj o školenia pobrežných hliadok. Musí, musíme využiť naše kapacity, ktoré máme. Skutočne poznáme naše kapacity, aké máme napríklad priamo v Európe, napríklad pokiaľ ide Azurské ostrovy alebo iné, kde odchádzajú Američania momentálne. Tieto kapacity by mohla využiť napríklad Európska únia a to by mohlo byť centrom pre e, dohľad, pozorovanie a viaceré ďalšie aktivity týkajúce sa tejto problematiky, alebo nejaké konkrétne e, ďalšie ostrovy, či už ide o Kapverské ostrovy alebo iné, ktoré by mohli prejaviť ochotu participovať na takomto procese. Samozrejme, týka sa to aj tých súdnych procesov, ktoré by s tým išli ruka v ruke. Napríklad pokiaľ ide o tento konkrétny, ktorý tu bol spomenutý, to ide potom na súkromný súd e, a sú s tým problémy. Ja si myslím, že tá moja otázka pre expertov by sa dala formulovať nasledovne. Ako vidíte tú možnosť prepojiť túto situáciu s tým, že sú to dodatočné rizika, rastúce rizika v forme terorizmu, teda nielen tie prejavy terorizmu, ktoré vidíme na súši, vidíme v Severnej Afrike, v Mali, Nigérii, kde Boko Haram vlastne robí tie svoje aktivity aj kvôli tomu, že to súvisí s ropou. Ale otázka je, ako vlastne sa pripravujeme na to, aby sme boli proaktívnejší v boji proti týmto rastúcim hrozbám, využijúc tie možné ponaučenia z minulosti. Ďakujem. Ešte mám, ešte mám jednu otázku, pani ak dovolíte keď som ja písala správu o SZBP, konkrétne námornej dimenzii, tak som zistila, že EMSA, Lisabonská agentúra pre bezpečnosť námornej dopravy, ktorá vznikla s cieľom zabezpečiť námornú dopravu, aby teda námorná preprava bola bezpečná z environmentálneho hľadiska, že táto má kapacity, ale nemá mandát, aby vykonávala podporu operácií SZBP, ako napríklad Atalanta alebo iné bezpečnostné operácie zamerané na hrozby typu pirátstvo a podobné. Oni to vlastne robili, ale mimo svojho mandátu a toto je naozaj nepriateľné. Čiže moja otázka na vás, zmenilo sa to? Uznalo sa, že MSA má kapacity a musia byť súčasťou mandátu, teda že naozaj otvorene, legálne budú tieto kapacity k dispozícii, e, pokiaľ ide o našu bezpečnostnú obranú politiku. Ďakujem. A teraz pán Kelam, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa rád poďakoval hosťom za naozaj užitočné informácie a kompletný, relatívne kompletný opis situácie. Vy ste spomínali, že tie základné podmienky sa od roku 2008 nezmenili, ale situácia sa naopak zlepšuje a to, čo povedal Van den Meer, tá informácia, že EÚ tam tiež pôsobí v spolupráci so somalskými orgánmi, tak to ma tiež veľmi potešilo. A teraz moja otázka UNODC a kontaktná skupina samozrejme odviedli obrovský kus práce, pokiaľ ide teda o spoluprácu. A hlavnou úlohou bolo identifikovať tie kritické potreby, ktoré tam vystávajú a vyhovieť im v reálnom čase. Ale je tu problém a to, že je potrebný prístup taký viacdimenzionálny, naozaj komplexný. Na k tomu sme sa ťa nedopracovali. Čiže aké sú podľa vás výhľadky v tejto oblasti? Dosiahneme ho v budúcnosti? A tiež tu odznelo, že misia OSN by mohla vzniknúť s cieľom posilniť posádky námorných lodí o ozbrojené zložky. Čiže nejaké bezpečnostné skupiny alebo protiteroristické skupiny sa nachádzajú na takýchto na obchodných lodiach. Vychádza to z bilaterálnych dohôd, alebo sú tam také antiteroristické špeciálne plavidlá. Ale ja mám problém s tým právnym rámcom. Kam zaradiť tieto skupiny? Lebo neexistujú, vykonávajú aktivity, a spôsobuje to určité problémy so susedskými krajinami, napríklad s Indiou. Je známy prípad dvoch Talianov, ktorí boli zadržiavaní v Indii. Ďalší znepokojujúci prípad 16, pardon, 14 Estončanov, Estoncov a 6 Britov, ktorí sú od oktobra 2013 zadržiavaní práve v Indii, pričom neboli vznesené žiadne žiadne formálne obvinenia. Čiže k, indick- porušeniu indického práva evidentne nedošlo, ale napriek tomu títo európsky občania sú tam držaní. A pani Mogherini použila relatívne silný jazyk v tomto prípade. Takže myslíte si, že je potrebný nejaký komplexnejší rámec, ktorým sa budú upravovať tieto skupiny bezpečnostné s cieľom aj chrániť práva európskych občanov zapojených do takýchto aktivít. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz už nevidím ďalších poslancov, ktorí by chceli položiť otázku, preto by som si ja dovolila znovu sa vrátiť k otázke Západnej Afriky a Gineského zálivu. Pán Galer sa na to pýtal. Ten akčný plán relatívne nového dáta, aké aktivity obsahuje. Čiže páni, poprosím vás, vyjadrite sa k tomuto trošku detálnejšie, aké sú rozdiely medzi aktivitami v západnej Afrike teraz a v minulosti a a ako sa k tomu budú musieť postaviť všetky inštitúcie, aby sa to naplnilo. Ja myslím, že je tu jasné prepojenie na piráctvo, teda nejde iba o piráctvo. Ja súhlasím s tým, že piráctvo je len tým posledným ohnívkom v reťazci, ale že sú tam aj iné výzvy a iné rizika. odráža sa toto v posilnených aktivitách rôznych ozbrojených skupín, teroristických skupín, radikalistických skupín, ako ISIS, Al-Qaida, Boko Haram a teda. Je tu trasa z Venezuely do západnej Afriky. Trasa, ktorá sa používa na pašovanie drog a som si istá, že sú tam aj iné trasy, ktoré využíva organizovaný zločin. Takže čo urobiť? Ako naše snahy nastaviť tak, aby sme sa efektívne bojovali proti všetkým spomínaným problémom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za vystúpenia a otázky. Tá spolupráca, k tomu by som sa vyjadril ako k prvému. Áno, spolupráca medzi armádami, priemyslom EÚ a OSN je teraz intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Je to vďaka kontaktnej skupine a je to vďaka mechanizmu, ktorý bol zriadený. Takže um, toto funguje, čiže armády aj priemysel úzko spolupracujú v námorné oblasti. Najskôr teda išlo o východnú Afriku a tam ten námorný zločin sa začal líšiť, došlo tam k zmenám, skôr ide o prevádzačstvo oslova, pašovanie drog teda uvedomili sme si, že tí, ktorí sú vo vezeniach, e, tí na tom nezarábajú, že je to oveľa širšia organizovaná sieť, ktorá intenzifikuje a diverzifikuje svoju činnosť. Príklad heroín. Syrijská vojna a zlepšenie fungovanie orgánov činných trestnom konaní v Ázii. E, toto spôsobilo, že sa presunuli aktivity týkajúce sa pašovania drog do Afriky, sa tam zintenzívnili, pokiaľ ide o pašovanie drog e, do Európy a deje sa teraz nie suchozemskou cestou, ale práve námornou e, cestou. Uh, a v Afrike teda e, táto oblasť nie je dostatočne právne upravená, čiže je to naozaj veľmi lákavé. Prepojenie na terorizmu sa tiež spomínalo a 2195 e, táto rezolúcia OSN práve poukázala na takéto prepojenie nadnárodného zločinu, medzinárodného zločinu a terorizmu. Toto si uvedomujeme a Taliban tam zohráva dôležitú úlohu a naozaj zarába pašovaním heroínu cez Indický oceán a tiež je evidentné, že Al-Shabaab je do veľkej miery um, financovaný z takýchto zdrojov a UNODC sa týmto všetkým zaoberá. Ďalej tu padla otázka týkajúca sa toho komplexného plánovania pre Somálsko a to sa deje v UNSOM a v mechanizme Combat, kde je jedným z hlavných aktérov EÚ hlavným aktorom EÚ. Čiže toto je mechanizmus na koordinovanú reakciu. A ešte tie ozbrojené bezpečnostné zložky, toto je naozaj veľká výzva, ale pokiaľ ide o právny základ, a ja osobne som právnik, zaoberal som sa námorným právom, čiže je to v rukách výlučne vlajkového štátu. Ale za ostatných 50 rokov dochádza k zvýšeniu e, počtu eh, lodí plávajúcich pod vlajkami iných štátov, čiže dochádza k eh, výberu vlajkového štátu eh, vychádzajúc z iných právnych úprav v rôznych krajinách, čiže pokiaľ ide o pirátstvo, pokiaľ ide o využitie ozbrojených zložiek, pokiaľ ide o súdny proces, toto všetko závisí od voľby vlajkového štátu. A podkupe štáty, ktoré si často lode vyberajú, e, nemajú upravené tieto otázky, ochrana e, rukojeníkov na palube, e, vyšetrovanie a súdenie pirátov a tak ďalej. Čiže oni tieto zodpovednosti akoby presunuli na multilaterálnu oblasť, tomuto dochádza, no ale do budúcna, ak by nemal byť takýto prístup, takýto prístup umožnený. Je dôležité veci zmeniť tak, aby to nebolo možné. Čiže uplatňuje sa právo vlajkového štátu, ale keďže niektoré krajiny odmietajú prijať akúkoľvek zodpovednosť, tak eh, potom sa zodpovednosť eh, presúva do eh, prístavu prvého kontaktu, to je často India, s tým súvisia ďalšie problémy. UNODC sa snaží poskytovať určité usmenia, pokiaľ ide o súkromné bezpečnostné zložky. A máme teda e, plavidlá, ktoré sa nachádzajú v Indickom oceáne s ozbrojeným personálom. Myslím, že sú tu ale ďalší členovia panelu, ktorí sa k tomu dokážu vyjadriť fundovanejšie, takže by som im túto možnosť prenechal. Ďakujem, áno, plne s vami súhlasím, pokiaľ ide o, o tú voľbu vlajkového štátu, e, že to často vedomá voľba. E, Čiže toto naozaj môžem len, len potvrdiť. Teraz pán Huben, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. No, aby som doplnil čo povedal Ellen a zareagoval na veci, ktoré ešte neboli zodpovedané, začal by som otázkou, o ktorej hovoril pán Gáler, pokiaľ ide o informačné toky. V prípade komerčnej prepravy. Iste viete, že Atalanta bola spustená, že sa vytvorilo informačné centrum pre africký roh. Je to čisto teda informačné centrum. Loď predtým, než vypláva, poskytne informácie o svojej trase cez tú rizikovú oblasť. Toto centrum potom urobí rizikovú analýzu tejto trasy a poskytne monitorovanie, čiže takú garanciu, že niekto bude na to celé dohliadať. To sú tie garancie, ktoré poskytujeme. Potom sú ďalšie dve centra, ktoré robia podobnú činnosť. A toto je MTO v Spojenej kráľov, v svojom kráľovstve a uh, NATO Shipping Center. E, títo majú globálny rámec Eh, ale tá, toto informačné centrum pre Atalantu je obmedzené na tento konkrétny región, Africký roh. Čiže keď sa bude meniť mandát a možno sa završí mandát Atalanty, je potrebné zohľadniť, čo bude s týmto informačným centrom. Či aj toto bude zavreté alebo nie. A momentálne máme takú spätnú väzbu, že služby, ktoré poskytuje toto informačné centrum, že tieto služby e, sú naozaj obrovská hodnota, čiže e, by malo skôr ísť o predloženie mandátu tohto informačného centra, dokonca rozšírenie aj na Ginejský záliv alebo možno na celosvetovú pôsobnosť. Čiže toto je otázka, ktorú budú musieť povedať členské štáty v procese revízie. A ďalšia vec. OKIMF tie informácie o tom, že priemysel si zriaďuje svoje vlastné centra v Ginejskom zálive. Podľa našich informácií v námornej preprave ide o otázku dôvery či budú tie firmy ochotné zdieľať dáta z GPS svojich lodí, lebo oni nemajú záujem, aby takéto veci boli verejné, dokonca na internete k dispozícii. Čiže bude to možno iba v atmosfére vzájomnej dôvery. A to informačné centrum, ktoré vzniklo v kontexte Atalanty, tak tam tá atmosféra dôvery samozrejme existovala. A ak to chápem správne, z kontaktov s priemyslom mi vyplýva, že táto dôvera zatiaľ nie je daná pokiaľ ide o centra v Ginejskom zálive. Čiže toto je taký projekt dlhodobého charakteru, ktorý sa musí spustiť, spustiť aby tu naozaj vznikla táto, táto dôvera a mohli vzniknúť takéto informačné centra. A otázky pani Gomeš. Ten zmetok v námornej doprave. Vy ste ro- spomínali rozšírenie Panamského kanálu. Ja by som rád e, použil koncept mora bezprávia a skrátka tá námorná domena nie je zatiaľ dostatočne upravená a my nemáme v rukách nástroje na riešenie víziev, s ktorými sme konfrontovaní a vidíme, že tieto výzvy um, sú vo vzájomnom vzťahu, navzájom sa posilňujú. A toto je vec, ktorá je akutná a ktorá je evidentná, hlavne pokiaľ ide o možné prepojenie medzi pirátstvom ako námorným zločinom, ako aktivitou na získanie financovania a terorizmom. A toto je oblasť, kde zo strategického hľadiska je potrebné z bezpečnostného hľadiska je potrebné byť naozaj veľmi, veľmi obozretný, tak aby sme tieto trendy sledovali. Kontaktná skupina, konkrétne pracovná skupina 5, vedená Talianskom, sa zaoberala vystupovaním tých, vystupovaním finančných tokov pochádzajúcich z piráctva. A oni stanovili ako prioritu identifikovať tie mozgy v tejto organizácii ľudia, ktorí žijú v Dubaji, ktorí zarábajú na tom naozaj milióny a ktorí potom financujú e, celú túto činnosť. Čiže konkrétne prípady, ich preštudovanie, nájsť potom štát, ktorý e, sa obráti na súd, vybaví súd príslušnými nástrojmi a bude sa konať. Čiže taký prvý krok, aby sme túto vec nejako pohli vpred. A potom, podľa tohto vzoru, by mohli podporovať ešte aj e, ďalšie krajiny, mohlo by sa to ešte v ďalších oblastiach. Pani Gomeš tiež spomínala EMSU, Európsku agentúru pre námornú bezpečnosť, a dokonca aj EDA alebo satelitné centrum sú v podobnej situácii. Je potrebné vnímať to v kontexte akčného plánu na implementáciu Európskej stratégie námornej bezpečnosti, kde sa zadefinovali vzťahy, teda podpora týchto agentúr pre spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku, kde by tieto agentúry mohli prispieť, akým spôsobom, ale je potrebné to robiť samozrejme v súlade s postupmi v rámci oficiálneho mandátu týchto organizácií ale takéto niečo sme už identifikovali, pracuje sa na tom, chvíľu to potrvá, ale rozšírenie mandátu EMSA je z nášho hľadiska naozaj potrebné. A na záver otázky pána Kelama. On hovoril o takom e, viadročnom e, komplexnom plánovaní. Áno, toto je ten svetý grál pre nás, súhlasím, ale pokiaľ ide o to medzinárodné prostredie, kde tých aktorov naozaj mnoho, máme tam zástupcov verejných orgánov, národné vlády, medzinárodné organizácie, ale aj súkromný sektor. V takomto prostredí sa takémuto niečomu ťažko dopracujeme a nikdy budeme mať jeden jediný plánovací orgán, ktorý bude takýto viacročný komplexný plán schopní pripraviť. E, čiže e, to najlepšie, čo môžeme dosiahnuť, je zviditeľniť činnosť jednotlivých aktérov a pokúsiť sa to celé nejako skoordinovať zo všetkých síl. To sa robí robiť na dobrovoľnej báze. A práve preto hovorím o tej kontaktnej skupine, že takéto zviditeľňovanie našich aktivít je dobrým spôsobom, ako tie odlišné skupiny aktérov nejakým spôsobom zblížiť, lebo toto je potrebné, aby sme naozaj mali e, takúto holistickejšiu reakciu na tento naozaj komplikovaný, komplexný problém. Ďakujem a teraz pán Vandenmer. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše otázky, ktoré vlastne celý túto, celú túto problematiku zasadili do širšieho kontextu a o čo sme sa usilovali vlastne, pokiaľ ide o ten akčný plán pre Ginejský záliv, ktorý bol včera na úrovni rady prijatý. Jeden z autorov je tu medzi nami. Autorkou je pani Patricia Davis, ktorá vlastne tento dokument vypracovala a s toho je jasné, že v tomto akčnom pláne a v rámci tejto stratégie sa poprvýkrát stretávame s aplikáciou komplexného prístupu v rámci našej vonkajšej politiky voči jednému regiónu. A to sa týka všetkých tých problémov, o ktorých sme tu hovorili, boj s terorizmom, zvýšenie bezpečnosti na moriach a rozšírenie e, zákonnosti a poriadku, dodržiavanie princípov ľudských práv a tak ďalej. A takisto tým zdôrazneme aj potrebu prispieť e, trvalo udržateľným spôsobom k, hospodársky udržateľnému rozvoju krajín na pobreží a tým vlastne prispiejeme aj bezpečnosti na moriach. Tento dokument prepája nielen rozvojovú pomoc a problematiku prevencie konfliktov a tak ďalej, ale tiež aj e, upravuje používanie nástrojov pre mier a stabilitu. Plán tiež identifikuje aktivity, ktoré je potrebné vykonávať vrátanie posilnenia prítomnosti armády a jednotlivých aktivít na mori. A rovnako potom sa treba zameriavať aj na aktivity zamerané na posilnenie hospodárskeho vývoja, zlepšenie hospodárskej situácie pobrežných štátov, to zahrňuje aj problematiku medzinárodnej situácie a tak ďalej pani predsednička. Každý deň sa stretávame s tým, že si musíme vždy vybrať medzi rôznymi konkurujúcimi si prioritami. Ani v mojom prípade to nie je iné. Bojujeme s organizovaným zločinom, bojujeme s terorizmom, často nám chýba účinná infraštruktúra. To znamená, že my sa zaoberáme bezpečnosťou na mori z pohľadu ochrany našich hlavných kľúčových infraštruktúr a je preto zásadné, aby sa Európska únia mohla plaviť so svojimi loďami po bezpečných trasách. A je evidentné, že teda tu máme dočinenia s takými e, veľkými operáciami, či už ide o pašovanie kokainu, heroínu, alebo o organizované pirátstvo. Pre nás je dôležité, aby sme disponovali štruktúrami, ktoré nám umožnia tieto problémy riešiť aj v rámci boja proti organizovanému zločinu. Takže je zásadné, aby sme posilnili schopnosť e, samozprávy v jednotlivých krajinách a naučili sa s nimi spolupracovať nielen na medzinárodnom poli, ale aj mali by sme tie krajiny viesť k tomu, aby spolupracovali navzájom medzi sebou. Takže je potrebné, aby takto spolu e, spolupracovali jednotlivé orgány týchto krajín, aby tu dochádzalo k cezhraničnej orgány, e, spolupráci a z dlhodobého hľadiska je potrebné, aby sme nasadili všetky potrebné nástroje v týchto krajinách, ktoré by pomohli bojovať s tým, čomu ja hovorím negatívne dopady globalizácie. O to sa snažíme už teraz. Či je to jednoduché, ani nie. Občas sa stretávame s veľkými problémami pri stretávaní ochotných partnerov tam, kde chceme založiť nejaké kontaktné miesto, ktoré by nám umožnilo spolupracovať s regionálnymi organizáciami a aktérmi. Mm, to je jednou z priorít akčného plánu pre Gvinejský záliv. Rovnako musíme spolupracovať aj s organizáciami ako je ECOVAS a ECAS. E, aj tí sú pre nás veľmi dôležitými partnermi. A vzhľadom na to, že teda tento pro- problém dosahuje také dimenzie, nie je možné riešiť ho na národnom základe. Hovorili ste tu o kokaine. Presne o to nám ide. My sa snažíme odsledovať celú trasu kokainu od okamihu, keď sa v Latinskej Amerike vyprodukuje, ako je dopravovaný morskou cez západnej Afriky. Napríklad na úrovni orgánov v západnej Afrike sa snažíme podnietiť miestne policajné zložky k hraničnej a cezhraničnej spolupráci na podobnom princípe, ako u nás pracuje Interpol. Toto všetko sú nástroje, ktoré môžu pomôcť pri potláčaní organizovanej trestnej činnosti, ale opakujem, zásadou je mať k dispozícii kľúčové infraštruktúry, vyškolený personál, a následne sa zaoberať problematikou postihu a e, práva na riadny súdny proces. Inými slovami, potrebujeme mať krízové nástroje rozvojovú pomoc, ale pracujeme aj v tomto smere a ja dúfam, že my budeme úspešní. Samozrejme, že my spolupracujeme so súkromným sektorom, Vieme, že toto odvetvie má svoje vlastné kanály a to ako si samo o sebe nestačí ako riešenie. Predovšetkým krajiny, ktorých sa e, tento problém týka, sa musia naučiť spolupracovať a bojovať s týmto javom. A takto sa potom vyhneme aj zdvojovaniu niektorých činností a aj teda práce. E, toto robíme, týmto sa zaoberáme, snažíme sa financovať iniciatívy ako napríklad Centrum Vabu Abu Dhabi alebo inicia, iniciatíva čísel, ktorá sa rozbieha v Ženeve. No a my sa to snažíme ešte navyše prepojiť aj so snahou v rámci boja proti terorizmu. Pretože aj to patrí, aj piráctvo patrí medzi extrémistické javy. No a tu chceme spolupracovať aj s vami. Zorganizovali sme stretnutie medzi zástupcami Európskeho parlamentu a zástupcami týchto afrických krajín na Malte a teda tam sme sa snažili prehlbiť svoje poznatky, čo sa tam už deje, ako prehlbiť bezpečnostnú situáciu. Ďakujem. Ďakujem páni a teraz e, sa chcem spýtať, či má ešte niekto z prítomných otázky k tejto problematike. Ak nie, tak môžem uzavrieť toto naše dvojdenné rokovanie výboru pre, podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Chcem sa poďakovať našim účastníkom panelu za to, že tu predniesli naozaj veľmi fundované a nesmierne zaujímavé vystúpenia. My budeme naďalej vývoj celej situácie sledovať. Nasledujúce zasadnutie bude tiež venované tejto téme. A to ešte niekedy v priebehu tohto roku. No a možno sa nám do tejto aktivity podarí zapojiť viac aj súkromný sektor. Možno by bolo zaujímavé poznať názory predstaviteľov súkromného sektoru a zástupcov obchodných flotíl európskych krajín. Pre nich je to tiež veľmi dôležitá téma. Ja sa teda tým vraciam k pripomienke pána Kola ohľadne k významu Um, vyjasnenia právnej situácie a právneho postavenia obchodných flotíl. Stav týchto flotíl nám neumožňuje efektívne bojovať proti všetkým týmto výzvam, ktorým musíme čeliť. Ja vám všetkým ešte raz ďakujem a myslím si, že môžeme poďakovať aj zahraničnej službe a všetkým inštitúciám za ich aktivity, ktoré viedli k oslobodeniu rukojemníkov. Myslím, že je nevyhnutné podporovať všetky aktivity, ktoré sú zamerané na oslobodenie aj tých zostávajúcich 620 rukojemníkov a výbor pre bezpečnosť a obranu e, vyjadrí e, určite svoju podporu všetkým agentúram a inštitúciám Európskej únie, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Ďakujem. Nasledujúce zasadnutie máme 24. marca a teraz e, naše zasadanie končí.